President. Ach, boah. <laughs> okay, David. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie... Kolegyne, kolegovia, poprosil by som vás, aby ste zaujali vaše miesta. V zmysle nášho programu máme hlasovanie v rámci zjednodušeného konania, máme tu správu pani Figueiredo a slovo má spravodajka. Nech sa páči, pani kolegyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia. Iba krátko by som vám chcel